pánovi Orbánovi. Týmto e, uzatvárame túto časť e, rozpravy. Prejdeme na hlasovanie. V rámci kečty aj, aj e, v rámci vysvetľovania, vysvetľovania hlasovania uvedomte si, že pravidlá sú také, že pred týmito sekciami, sekciami našej rozpravy už sa nemajú E, prezentovať žiadne stanoviska. Do budúcnosti budeme veľmi dôrazne e, žiadať podržiavanie tohto pravidla. Teraz e, ideme hlasovať o šiestich uzneseniach. Ide o O, o, ide o šesť uznesení politických skupín. Začneme desiatkou a a tu ide o elektronické hlasovanie. Prosíme, zahlasujte. Ďakujem. Je odhlasované. Ukatvárame hlasovanie. 33 za, 34 proti, dokoby 73, 6 sa zdržali. Čiže Čiže je to zamietnuté. Pán Hygien sa hlási. Prepačte, pán predseda, ja nemám svoj hlasovací lístok a chcel by som hlasovať za toto uznesenie. Áno, zapíše sa to do zápisnice, neovplyvní to e, e, však e, hlasovací výsledok. Aj tak vychádza, že bude zamietnutý. Ešte sa niekto hlási? Ani ja nemám svoju hlasovaciu kartičku, ja by som chcel hlasovať proti. Áno, písomne e, e, na toto potvrďte a bude to zachytené v zápisnici. Môžete si ešte skočiť po kartičku, kde ste si ju nechali. Takže eh, došlo k určitému prepracovaniu eh, pozmeňovacieho návrhu číslo 1 frakciou ALDE a zelených. Eh, hlasujeme za, proti. Zdržali sa. No, musíme si to elektronicky skontrolovať. Uzatváram hlasovanie, ako to vyzerá. 74 hlasov, 32 za, 37 proti, 5 sa zdržali, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o, o, o spoločnom uznesení, budeme hlasovať elektronicky. Uzatvárame hlasovanie. 74 hlasov a jednomyselne za. E, takže e, e, všetky tie návrhy k uznesení k tejto tému budú nahradené novým textom. Poďme teraz hlasovať sedmičku ohľadom Iránu. Ide o siedem frakcií ktoré by e, mali vlastne ich spoločné, by malo mm, nahradiť e, tie doterajšie uznesenia. Prosím o elektronické hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz budeme e, hlasovať o celkovom texte spoločného uznesenia za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Takže mm, ten nový text nahrádza tie predchádzajúce, ktoré sa stávajú neplatnými. Ideme teraz eh, hlasovať o uznesení k Šri Lanke. Opäť je tu 6 frakcií, ktoré koncipovali spoločné uznesenie. Tým sa nahradia existujúce texty k tejto téme. Takže pozmeňací návrh číslo 1, eh, zelený. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Týmto je to schválené. Teraz je pozmeňujúci návrh 2 ohľadom bodu 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Schválené. E, teraz e, e, číslo 11, pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Ale ne. k tretiemu úvodnému ustanoveniu. Pán Mann má ústne, istnú, ústnu zmenu, aby sme e, to bod číslo 3 vyňali, e, pretože žurnalista Tisa Nagajam je tam zachytený e, nesprávne, preto na tejto mieste by sme mali vyňať zmienku o ňom a myslím si, že túto tému treba opätovne otvoriť, opätovne sa tomu venovať, čiže ide o to, aby sme e, e, ten text, ktorý je v treťom úvodnom ustanove, vyňali. Je niekto proti tomu, tak poďme hlasovať o tomto návrhu, aby sme vypustili úvodné ustanovenie číslo 3 za proti. Zdržali sa. Tým je ten návrh schválený. Ideme teraz hlasovať o, o, o celkovom návrhu. Otváram hlasovanie. Neviem, či všetci zahlasovali. Zdá sa, že áno. 63 hlasov, 60 za, traja sa zdržali, tým je to schválené. Týmto sme ukončili hlasovania EPP eh, e Enike Gry padol tam návrh e, na menovanie do príslušného parlamentného výboru. Tento sa potvrdzuje, odsúhlasuje tento návrh pán